Ďalšou témou je hodina otázok komisii. Prvá otázka tu predložila pani Blinkevičute. Pán komisár má možnosť na otázku odpovedať. Uh, Násilie na ženách je porušením základných práv a Komisia len zdôrazňuje, že chce bojovať za to, aby sa základné práva e, zastávali. Násilie na ženách nemožno obhájiť nejakými zvykmi, tradíciami či náboženskými e, zvyklosťami. Komisia chce bojovať proti násiliu na ženách a to sa odráža aj v oznámení komisie z apríla e, z roku 2010 a takisto zo štokholmskom programe, ktorý hovorí o odstránení násilia eh, na ženách a praktikách eh, eh, proti ženám. Komisia momentálne pracuje na svojej stratégii na boj proti, pokiaľ ide o boj proti násiliu na ženách. V prvej polovici roku 2011 predložíme stratégiu na boj proti, na, proti násiliu na ženách. Ide aj o prevenciu a zvyšovanie povedomia. To sú kľúče tejto stratégie v marci komisia posi, podporila alebo zdôraznila svoj záväzok e, v boji za rodovú rovnosť. Ako sme diskutovali 15. E, júna tu v pléne Európskeho parlamentu, naša charta navrhuje vytvorenie koordinovanej politiky a rámca na boj proti násiliu na ženách. Chceme posilniť naše kroky, v legislatívnych e, i mekých opatreniach, aby sme odstránili násilie na ženách, e, vrátane zohavovania e, ženských pohľavných orgánov a iných praktík. Chceme bojovať za rovnosť medzi pohľaviami a chceme mať komplexné kroky na boj proti násiliu na ženách. To sú kľúčové body našej stratégie my vidíme silné prepojenie medzi materiálmi týkajúcich sa, týkajúcimi sa e, tohoto násilia a ďalšími balíčkami. Výrazne tu chceme profitovať z nových opatrení e, po, zakomponovaných v tomto balíčku. Vítame pri, e, prijatie opatrení zo strany parlamentu, vrátanie uznesenia parlamentu, pokiaľ ide o odstránenie násilia na ženách. Komisie si povšimla e, snahu parlamentu o vytvorenie smernice v tomto ohľade. Neustále e, štúdie vrátane štúdie realizovateľnosti, možností, potrieb e, európskej legislatívy založenej na rodovom princípe Výsledok tejto štúdie i ďalších štúdií vám predložíme na konferencii e, o násilí na ženách, ktorá, ktorú zorganizujeme v Bruseli v spolupráci s belgickým predsedníctvom 25. a 26. novembra 2010. Ďakujem. You, Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz máme dvoj dodatočné otázky spoločne. Najskôr pani Vlinkevičujte, e, máte slovo. Pán predseda, pán komisár, ďakujem za rozsiahlu odpoveď na moju otázku. Chcela by som ale povedať, že ešte stále nám tu chýba dostatočné porovnateľné informácie na národnej aj európskej úrovni. Informácie o rozličných ukazovateľoch, ako napríklad e, násilie voči ženám, e, má komisia v úmysle predložiť akčný plán o zbere takýchto informácií preto, aby sa zabezpečila porovnateľnosť údajov v rámci EÚ. Ak nepoznáme skutočný stav, tak sa stav nezmení. Pán Elbemajer, máte pol minúty. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. zo strachu pred e, ďalšími dopadmi. Ženy často, často mlčia pre, e, o tých útokoch na nich pre všetky moslimské krajiny a práve, práve pre všetky moslimské krajiny viac ako 50% týchto žien už má za sebou takúto skúsenosť, e, takže v rámci vypracovania tejto štúdiu, štúdie chcete vy, vy, rozšíriť pardon, aj rámec a rozšíriť to prípadne na Turecko napríklad, nad rámec Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, máte slovo. Plne súhlasím s tým, že je dôležité zbierať spolahlivé dáta a mm, mať príslušné ukazovatele. Aj v tejto oblasti ubezpečujem vážených poslancov, že zber dát a rozvoj primeraných ukazovateľov bude súčasťou stratégie, o ktorej som hovoril v mojom úvode. Môžem tiež ubezpečiť eh, poslancov, že riešime internú a externú dimenziu, keď hovoríme o boji proti násiliu na ženách, hlavne eh, pokiaľ ide o krajiny, ktoré rokujú o vstupe do EÚ alebo tie, ktoré majú intenzívne vzťahy s Európskou komisiou, máme veľký priestor a schopnosť túto otázku riešiť v plnej miere. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár, za vašu odpoveď. A teraz prejdeme k otázke pani Harkin. Číslo 22 ide o nariadenie. Pán komisár, máte slovo. Pán predseda, vážení poslanci, Chcem poďakovať váženom poslancovi za otázku. Ako viete, štrukturálne fondy, ako napríklad Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fondom, fond e, sú, sú zdielané, zdieľanie riadené. Riadiace krajiny sú určené členskými krajinami a sú poverené riešením a implementovaním e, operatívnych programov. Riadiace orgány majú zabezpečiť, že prevádzka Kofinancovanie je v súlade s kritériami a operatívne programy v členských krajinách e, podliehajú európskym pravidlám. Sú tu dve zmienky, pokiaľ ide o relokáciu e, všeobecného nariadenia číslo 083 lomeno 2006 kde sa hovorí o všeobecných ustanoveniach e, o Európskom regionálnom fonde a Európskom sociálnom fonde, ako aj o koheznom fonde. V úvode 2042 sa hovorí, že pokiaľ ide o produktívne investičné projekty, komisia musí mať všetky informácie, aby si overila, že finančný príspevok fondu e, nevedie k značnej strate pracovných miest v určitej lokalite Európskej únie, preto aby sa zabezpečilo, že komunitárne financovanie nepodporuje relokáciu v rámci Európskej únie. Druhá zmienka je v článku 57 kde sa hovorí, že riadiace orgány členských krajín alebo členské krajiny musia zabezpečiť, že investície sú zachované aspoň 5 rokov po ukončení daného projektu, kde sa nesplní táto požiadavka, tak európsky príspevok sa e, musí vrátiť. Riadece orgány musí informovať komisie o implementácii v správe keď sa nesplnia všetky e, kritériá, o ktorých tento článok hovorí a komisia musí informovať ostatné členské krajiny Komisia a členské krajiny musia zabezpečiť, e, že projekty, ktoré sú alebo boli predmetom procedu návratu prostriedkov, nemôžu dostávať prostriedky z fondov po transferov produkčných činností medzi regiónmi a členskými krajinami alebo do iného členského štátu. Komisii pri monitorovaní týchto činností pomáha Európska, e, Európsky fond pre zlepšenie života a životných podmienok v rámci Európskeho monitora. Pokiaľ ide o, štátne, o štátnu pomoc, aj tam sú potrebné kritéria pre investície, sú tam 5-ročné obdobia, pokiaľ ide o regionálne investície a pomoc v zamestnanosti, komisia e, má primerané pravidlá, ktoré e, poskytujú priestor pre informácie, ako aj pre výnimky. V súlade s požiadavkami na zverejnenie e, členské štáty musia zverejniť zoznam príjemcov a projektov a príslušné objemy verejného financovania. Informácie o týchto príjemcoch je možné nájsť na webovej stránke sociálneho fondu. Sú tam linky na e, tieto sociálne fondy v členských štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Pani Harkin, dodatočná otázka. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem za vaš veľmi, vašu veľmi komplexnú odpoveď. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali koherentnosť v našej priemyselnej politike. Chcela som len jednu otázku e, položiť. Hovorili ste o úvodnom ustanovení 42 a o komunitárnom financovaní, ktorá nepodporuje relokácie a s, že sa musí zachovať investovanie počas obdobia 9 rokov. Ale sú tu nejaké kontroly, aby sa zistilo po tom, čo sa vydajú prostriedky, aby sa zabezpečilo, že špecifická spoločnosť neprepúšťa zamestnancov v nejakých e, ďalších 26 členských štátoch. Je tu nejaká kontrola? Ak áno, aké sú dôsledky? Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Pán predseda, vážená poslankyňa, môžem povedať, že počas tento monitoring a monitorovací mechanizmus je prítomný v každom členskom štáte a všetky členské štáty spolu komunikujú, čiže sa simultáne monitoruje, čo sa deje na rozličných e, úrovniach členský, v rozličných členských e, štátach a keď sa, v štátoch. A keď sa vyskytne takýto príklad e, nedodrženia podmienok, tak sa príjmu primerané opatrenia a kroky na nápravu. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Obávam sa, že pán Sekiersky nie je prítomný, takže jeho otázku preskočíme. Chcem vám poďakovať, pán komisár, za vaše odpovede a za vašu prítomnosť. A teraz poprosíme pána Oettingera, aby predstúpil. Ďakujeme. Prvá otázka smerujúca na pána Oettingera, je otázka číslo 24, ktorú predložil pán Tarabela. Ak ste pripravení, pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Oh oh je to štyrka, číslo 4. Wenn wir die Energiepreise betrachten und keď eh, pozeráme na tie ceny energie a Eh, ich eh, eh, nárast v najbližšom čase, tak musíme povedať, že komisia v rámci Európskeho konkurenčného práva robila stále celé rad opatrení, predovšetkým týkajúce sa EONu a RVE, čo sa týka prúdu, elektrické energie a plynu a, a transferov Myslím si, že toto, e, tieto opatrenia sa skutočne um, budú mať e, zmierňujúce dopady na ceny energií v Európe. Chcem ešte raz pripomenúť, že predpisy pre energetický vnútorný trh majú za cieľ jednotlivé predpisy ako princípy. Čo sa týka cien tie je potrebné jasne definovať, musia byť transparentné, vysledovateľné, nediskriminačné. Čo sa týka konkrétnych faktúr, ktoré sa zasielajú spotrebiteľov, pre tieto platia vo všeobecnosti e, princípy e, fakturácie v členských štátoch. Za to sú e, zodpovedné členské štáty. A s tým, aby sa robil benchmarking, benchmarking a best practice toto sa diskutuje na téme občianského fóra, fóra e, na pôde občianského fóra pre energetiku. Príslušná správa, ktorá z toho vyplynula, je všeobecne prístupná. Tretí energetický balík obsahuje aj princípy odčítavania domácich elektromerov, merania spotreby u domácich spotrebiteľov a ďalšie opatrenia existujú verejné Existuje charta z energetických spotrebiteľov, ktorá bola vypracovaná pred troma rokmi v viacerých smerniciach a v početných národných výkonných opatreniach sa uvádzajú jednotlivé princípy. My sme túto tému e, spracovávali spoločne s národnými ministrami pre energetiku Ďakujeme. Len aby sme vyjasnili e, jednu vec, musíme ukončiť 2030. A myslím si, že otázky pán, pán, pána Tarabelu, pani Tikau, pána Chuntisa a pána Jakolína e, sa asi budú dať vybaviť, ale e, pochybujem, že sa nám podarí vyriešiť aj ďalšie otázky, takže čiže Pán Tarabela je prvý, ktorý môže vystúpiť. Ďakujem pekne, pán komisár. Ehm, je tu extrémna volatilita cien v Belgicku, elektrická energia, takisto v Belgicku čeli nedostatku transparentnosti a sú tu mnohé problémy, ktoré sa vynárajú, pokiaľ ide o výrobcom od liberalizácie. Federálny regulátor verejne vyjadril svoje obavy keďže je tu nedostatok konkurencie na tomto trhu. To len posilňuje mm, vytvorenie chartu spotrebiteľov e, preto, aby liberalizácia nebola sama o sebe otvorením dverí všetkým možným druhom zneužitia aby sa vytvorila táto charta spotrebiteľov. Teda to by sa malo urýchliť. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Tikau. Half a minute. Máte pol minúty. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, e, myslím, že keď hovoríme o transparentnosti účtov, pokiaľ ide o spotrebu domácností v Európe, rada by som sa vás spýtala, či je vašim zámerom vytvoriť spoločný rámec odporúčania týkajúci sa minimálnych informácií, ktoré faktúra by mala obsahovať, e, faktúra za energiu, aby boli ľahko čitateľné a jasné pre spotrebiteľov. Teraz ďakujeme a teraz pán Obermajer, máte 30 sekúnd. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, je výborne, že sa bude postupovať transparentnosť, že sa bude bojovať s málo, s nízkou mierou transparentnosťou. Je potrebné vytvoriť zdravú konkurenciu, pretože bez toho nie je možné fungovať. Je len otázka mnohí providery pre siete pre plynovody hovoria, že majú malú kapacitu, aby sa mohli zúčastniť ale majú nízku kapacitu a um, že by to mohlo e, znevýhodniť ich prístup na trh. Bude komisia v tomto niečo robiť? Ďakujem. Ak ste pripravení, pán komisár. Niektoré otázky sú skutočne oprávnené a poukazujú na to, že ešte nie sme tak ďaleko, lebo liberalizácia trhu energetiky eh, má zmysel len vtedy, pokiaľ bude konkurencia, konkurencieschopnosť, transparentnosť a a možnosť prenosu médií eh, z miesta výrobu do, výroby do miesta spotreby. Našim energetickým balíkom sa snažíme eh, ísť touto cestou pri porušení zmluvy ehm, Poukazujeme takisto na podniky, ktoré neplnia svoje povinnosti. Ďalší energetický balík, dúfajme, budeme mať e, za nedlho realizovateľný e, ten druhý balík a tretí balík by sa mal realizovať budúci rok a potom by mali zrealizované všetky potrebné opatrenia. Keď e, spomíname o stávajúcich vedeniach. Mnohé z nich nie sú plne využité. Takže pokiaľ by mal byť niekto vylúčený z prenosu, tak potom musíme žiadať o konkrétne informácie. My veľmi e, tvrdohlavo sledujeme práve porušenia a prístupy na trh. Pre nás je dôležité, aby mal každý prenosové kapacity k dispozícii a toto platí predovšetkým pre plyn, kde e, je ešte vysoký dopyt. A okrem toho, k začiatku roka chceme e, prezentovať e, správu k vnútornému trhu o stave, tak aby každý podnik vedel, že čo sa plynu a elektrická energetika že síce v tých nedelných prejavoch sa stále hovorí o vnútornom trhu, ale od pondelka do piatku sa potom zase tvrdo konkuruje a nie je to úplne v poriadku. Čo sa týka transparentnosti, práve toto sa snažíme docieliť. Jednotlivé členské štáty to však musia aj príslušne realizovať, pretože mne sa zdá, že okrem tej témy vnútorného trhu je aj potrebné tematizovať vytváranie spotrebiteľov a informovanie spotrebiteľov. To všetko patrí e, k tomu. Všetko toto predstavuje príslušné stálu kontrolu aj v domácnostiach. Takže kompetencia, teda sústavná kontrola, kompetencia a prístup k vnútornému trhu sú tie tri aspekty, o ktoré sa musíme snažiť. We move on. Ďakujeme, pán komisár. A teraz sa dostávame k otázke číslo 25, otázke pani Tikal. Ide o spolu, regionálnu spoluprácu v oblasti energetiky. Ak ste pripravení, pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, dámy a páni poslanci. Váš záujem o rozvoj inteligentnej energetickej infraštruktúry, to vítame. Doteraz e, disponujeme len e, veľmi e, limitovanou formou týchto inteligentných sietí a treba ich opatrne interpretovať. Štúdiu, ktorú sme zadali pred dvoma rokmi, táto štúdia dospela k tomu, že spotreba energií o 10 rokov sa by sa mohla znížiť o, o takmer 10 na základe e, priemerných cien energií by sme mohli dosiahnuť e, obrovské úspory až 10 či viac miliard eur ročne. Ide o e, otázky techniky a bezpečnosti pre spotrebiteľov i trh. Tieto inteligentné siete umožňujú formou inteligentného monitoringu lepšie sledovanie tokov energií a mohli sa, môžeme tak zabezpečiť straty energií a zvýšiť spolahlivosť sieti. Na druhej strane, spotrebiteľ môže lepšie kontrolovať spotrebu svojej energie. Tieto výhody e, nebude, nebudú samozrejme za nulu, takže treba sú investovať verejne i súkromne. V niektorých členských krajinách pri zriadeňovaní týchto e, sietí už začali. Napríklad Švédsko, Taliansko, kde 100, takmer 100 e, e, klientov má už tieto inteligentné e, merače. Ďalšie krajiny, Spojené kráľovstvo, Nemecko a tak ďalej, Francúzsko budú nasledovať. Komisia by chcela celoplošné zavedenie inteligentnej meracej techniky a zavedenie týchto sietí do oblastí, ktoré, ktoré presahujú to, čo stanovuje smernica. K tomu vznikla aj pracovná skupina v novembri minulého roku, ktoré pre tieto smart grids, inteligentné siete, ide o reguláciu a zapojenie spotrebiteľských organizácií, ktoré budú preverovať stimuly, podpory finančné a efektivitu a zistujú, kde ešte existuje potreba regulácie. Zistujeme o ďalších normách e, techniky. Budúci rok potom výsledok práce pracovnej skupiny budeme prezentovať aj tu v parlamente. Vy, pani poslankyňa, ste spomenuli oznámenie o regionálnych iniciatívach. Nuž, e, toto malo viacero cieľ, cieľov. Nie je tu len koncentrácia na smart grids. E, oznámenie totiž má aj účel konzultovať regu- s regulačnými orgánmi členských krajín a zapojiť ďalších aktérov, pokiaľ ide e, elektrickú energiu a zemný plyn a regionálne presieťovanie Takže ide o pokrytie regiónov a riadenie regionálnych iniciatív zodpovedajúcim spôsobom. Tu je dôležitá aj agentúra pre spoluprácu e, regulačných energetických orgánov EISA a tá za, začne pracovať budúci rok. Všeobecne možno povedať, že chceme, aby európske energetické cieľy, ciele boli nielen celoeurópske, ale aby viedli aj k regionálnej spolupráci, toto naše opatrenia výlučne podporujú. Ďakujem pekne, pán komisár. Pani Tykal. Ďakujem pekne, pán komisár. Chcela by som sa vás spýtať ešte niečo, pretože inteligentné siete budú mať uh, budú veľmi prispievať k energetickej efektívnosti, umožnia nám identifikovať eh, regióny, ktoré spotrebovávajú energiu, alebo také, ktoré majú málo infraštruktúry. Takže chcela by som sa spýtať, či eh, sú naplánované nejaké investície, hovorím o strednodobej revízii a budúcom finančnom do výhľade. Ďakujem, pán komisár, máte slovo. Ako viete, máme eh, v mm, strednodobom pláne mm, v sektorovom dosiahli, eh, máme teda v dispozície prostriedky, ktoré ste tiež schválili a my v komisii musíme rozhodnúť. My sme raz v review a raz v predbežnom výhľadovom pláne rozhodli, do ktorej oblasti energetiky tieto prostriedky eh, navrhneme do rozpočtu a my sa musíme poradiť s členskými štátmi a dať si to nimi odobriť. A teraz hovoriť niečo paušálne, bez toho, aby som sa nesprával nekolegiálne. Musím povedať, že tie prostriedky, ktoré sú ktoré sú obsiahnuté v programe, v konjunktúrnom programe, tam, kde boli doteraz um, uvádzané, tak tie tam mali zostať. Ja si myslím, že by tam mali zostať trvalo. Mali by tam byť investičné prostriedky tak pre infra- infraštruktúry, e, pre um, celoeurópske siete, ako aj pre tie dodatočné vybavenie, ktoré je potrebné doplniť v obciach a regiónoch. A toto má našu plnú podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k otázke číslo 26 pána Čuntesa Riešil to pán Hadži Georgiu a teraz je pravdepodobne, že sa dostaneme k otázke pána Jakolina, ale obávam sa, že otázka číslo 28, 29, 30 až 41 budú zodpovedané len písomne. Ospravedlňujem sa vopred tým kolegom, ktorí sú tu alebo čakajú vo svojich kanceláriách. Pán komisár, máte o slovo k otázke číslo 26. hovoriť o gréckom energetickom sektore a jeho reštrukturalizácii. Možno vychádzať z toho, že otvorením trhu pre konkurenčnú, pre, pre hospodárskú súťaž sa e, tak zabezpečí aj, aj hospodársky rast a e, pracovné miesta v energetickom sektore a toto bude mať dopady aj na ďalšie sektory. O tomto musí rozhodnúť Grécko, ako svoj sektor energetiky najlepšie zrekonštruuje v rámci tých direktív e, a princípov Európskej únie reštrukturalizácia energetického sektoru je veľmi dôležitým, dôležitým opatrením na podporu hospodárskej súťaže. Um, Samozrejme, máme tu rozpočtové záležitosti, ktoré, sa, ktoré majú dopad na e, časti alebo na, na predaj e, časti alebo celých sietí v Grécku, takisto ťažba hnedého uhlia a ďalšie, ďalších zdrojov. Toto všetko ovplyvňuje hospodárskú súťaž. Ale je to záležitosťou gréckého štátu, ako na základe európskeho práva toto zrealizuje. Ide o osobitné opatrenia, ide o to, aby aby e, ako jediný provider Puppet Power Corporation um, aby, aby realizoval tieto opatrenia. Oni sú e, bez konkurencie na gréckom trhu. Musia splniť samozrejme svoje povinnosti tak, ako ich nariadila komisia v rámci jednotlivých hospodárskych opatrení, ktoré Grécko musí splniť. Samozrejme je dôležité e, vedieť, že Um, Grécko má množstvo, má množstvo povinností, ktoré musí splniť tak v rozpočtovej, ako aj finančnej a hospodárskej oblasti. A vieme, že v Grécku, s Gréckom máme veľmi partnerský vzťah, čo sa týka spotrebiteľov v krajine e, vláda musí stanoviť jednotlivé sádzby a kategórie, pretože to sú nejednotné a nie sú ani jednotné jednotkové ceny. Preto tamojšie ministerstvo momentálne pracuje na racionalizácii jednotlivých tarív a my si myslíme, že Power Price musí poskytnúť aj určité stimuly a vláda musí poskytnúť určité e, stimuly na šetrenie elektrickou energiou, že ceny energie e, v Grécku sú momentálne dosť nízke aj na základe toho, že vyrábajú veľmi lacnú energiu v, vo vodných a teplných elektrárniach. Ale počas hospodárskej krízy bolo takisto klesajúci dopyt a v budúcich rokoch samozrejme sa môžu prijať ďalšie aspekty, napríklad, že budú musieť um, využívať drahšie zdroje a drahšie médiá, ako je napríklad plyn. Aj znižovanie kapacít vo vode na základe e, znižovania sa celoročných zrážok. Toto všetko sú faktory ovplyvňujúce cenu bez, e, toho, bez závislosti na liberalizácie trhu. Ďalej sa k tomu pridávajú štruktúrálne podmienené faktory ovplyvňujúce ceny, cenu. To znamená, že všetky ceny musia byť veľmi efektívne stanovené a musia mať primeranú úroveň tak, aby ich zvládalo hospodárstvo aj súkromní spotrebitelia. Ďakujem. Pán Hazi Georgiou prvý a potom pán Podimatu a pán Nikolau. Takže najskôr prvý rečník. Ďakujem. Pokiaľ ide o memorandum o porozumení medzi Gréckom a Európskou úniou a Medzinárodným menovým fondom, tak sa hovorí, že vláda zabezpečí presadzovanie motor- mechanizmov preto, aby e, tarify za elektrickú energiu boli vytvorené do roku 2013, hlavne pokiaľ ide o sektor domácnosti. No a medzi tým došlo k nárastu cien elektriny pre jednotlivých spotrebiteľov, teda fyzické osoby. Kladiem si otázku, ako si myslíte, že toto pomôže Grécku dostať sa z krízy? Pán Ren povedal, že inflácia dosahuje eh, skoro 6 ale možno, že máte niečo, čo by ste mohli navrhnúť, aby sa vyriešil tento problém. Ďakujem pani Podimata teraz, pol minúty. Ďakujem, pán predseda. Hovorili ste, pokiaľ ide o unbundling vlastníctva, eh, mohli by ste nám potvrdiť, že Grécko a ostatné európske krajiny tiež majú voľnú ruku, pokiaľ ide o to, čo budú aplikovať a uplatňovať v týchto reformných opatreniach. A pokiaľ ide o tie tri modely, ktoré sú k dispozícii, teda oni sa rozhodnú, ktorý chcú uplatniť. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem, pán komisár. Myslím, že je dôležité pozrieť sa na celú otázku ziskov. Keď hovoríme o hospodárskej kríze, tak tam je to zvlášť dôležité, ale predtým, ako komisia príde s návrhom, chcel by som vedieť, či bola nejaká štúdia urobená, pokiaľ ide o to, ktorý návrh je najprimeranejší, keď sa uskutoční privatizácia, ako aj otázka pracovných miest a ziskových marží. Ďakujem pekne. Pán komisár, máte slovo. Vývoj v Grécku sledujem s veľkým rešpektom a záujmom. S rešpektom k vláde, ktorá vzhľadom na jej situáciu sa pozerá vpred, prijíma ďalekosiahle opatrenia, úspory, e, zníženie nákladov, reformy a v spolupráci s komisiou a európskymi inštitúciami a celosvetými inštitúciami robí všetko preto, aby konsolidovala rozpočet a prispela k stabilnému euru e, týmto spôsobom. My samozrejme vidíme celé tie súvislosti je však jasné, že nemôžeme tie všeobecne platné pravidlá e, z vnútorného trhu e, porušiť alebo vytvoriť nárok nejaké moratórium. Nie je to nejaké moje výlučné právo, ale moja povinnosť e, smerovať k spoločnému trhu preč od monopolu, liberalizácia, hospodárska súťaž a teda aj silnejší spotrebiteľ. Pravidla vnútorného trhu sú oveľa E, staršie než moja činnosť v komisii. Unbundling funguje len rok. Ja musím toto rešpektovať. Rád toto e, memorandum e, budem vnímať nie reštriktívne, ale pragmaticky. To znamená, vývoj trhu a opatrenia vlády v Grécku budem musieť vybaviť čo najlepším eh, manevrovacím priestorom. Napríklad ten unbundling, tak k nemu nepredpisujeme, že by sa mali eh, siete predávať. Eh, my hovoríme o transparencii, predpisujeme, že doterajší vlastník by nemal ísť do operatívnej činnosti, že by nemal zasahovať do činnosti cerskej spoločnosti, sieťovej cerskej spoločnosti a tým pádom je sieť otvorená všetkým, ktorí ju chcú využiť. To znamená aj e, konkurentom na plynovom a e, elektrickom trhu. To všetko je k smerom k tomu, aby sa rešpektovali všetko, vše, všeobecné záujmy Grécka a spotrebiteľov, ale aj energetického trhu. Ďakujeme, pán komisár. Teraz ideme k otázke číslo 27, čo bude posledná otázka z tohto bloku e, na tohto pána komisára. Ide o ropné vrty v stredozemnom mori. Otázka pána Jakolínu. Pán komisár, ak máte pripravenú odpoveď. Vážený e, pán predseda, vážený pán poslanec Jakolíno, téma v mojich, v mojich prioritách výrazne dominuje. 7. júla tu v pléne sme hovorili o piatich centrálnych oblastiach činnosti a pokiaľ ide o operácii offshore a v prihraničných oblastiach, e, chceme zabezpečiť e, celosvetovo čo najväčšiu istotu. Komisia e, uvažuje o potrebných opatreniach a zvažuje, ktoré sú vhodné na jednej strane sú to preverenia a kontroly. Chceme zabezpečiť, aby v EÚ existovali čo najvyššie bezpečnostné štandardy. A tu je dôležitá úzka spolupráca užšia než doteraz s národnými regulačnými orgánmi v členských krajinách, ktoré momentálne sú e, do veľkej miery zodpovedné za inšpekcie a dodržiavanie predpisov. Chceme zabezpečiť, aby členské krajiny pri takýchto činnostiach offshore používali celoeurópske prísne e, kontroly. Aj povolenie takýchto činností spadá podľa platného práva do e, kompetencie členských krajín. Moja rada pred letom bola tá, že byť, e, treba byť opatrný vo vzťahu k týmto operáciám offshore, a poskytovanie licencií pozastaviť alebo zmierniť ich tempo. Ide o extrémne podmienky a predpoklady a členské krajiny, niektoré z nich, e, napríklad Taliansko, sa rozhodli takýto preventívny koncept aj naplňať. Komisia príjma také kroky, aby celosvetovo existovali takéto silné bezpečnostné opatrenia. Ide v prvom rade o európske regióny, menovite e, stredomorskú oblasť. Máme rovnaké záujmy v oblasti životného prostredia. Ide o životné prostredie a vodstva EÚ, kde môže okamžite viesť, e, e, dôjsť k výraznému znečisteniu južných pobreží, alebo naopak. Sme v kontakte s príslušnými ministerstvami v Alžírsku a v, Il, e, v, v Líbii. Aktívne spolupracujeme v tejto oblasti. Navrhli sme tú spoluprácu. Stredozemné more. E, inak nedokážeme udržať jeho dobrej život e, environmentálnej kvalite. A preto vedieme diskusie, máme kontakty e, takisto s orgánmi aj v Spojených štátoch. Európske právne predpisy podľa mňa by mali predpisovať celkom jasné princípy ručenia E, tu je možné zlepšenie, menovite e, zlepšenie konsolidácie a e, lepšie pokrývanie aspektov, ako je biodiverzita a následné škody. Smernica o trestnoprávnej ochrane životného prostredia bude platiť od konca tohoto roka. Ak bude potrebné, príjmeme ďalšie právne predpisy. Ak hovoríme o kódexe e, správania v stredomorskej oblasti, tak členské krajiny musia sa postarať spoločne o to, aby priemysel prijímal spoloč... E, najlepšie opatrenia, aby sa bezpečnosť zlepšila, aby prevencia mala čo najvyššiu úroveň a aby sme mali núdzové plány pre katastrofy. A to nie len pre európske vodstva, ale aj všetky vodné toky, e, ktoré hraničia s územím EÚ. Chceme preveriť tieto aspekty, chceme preveriť technickú e, realizovateľnosť e, v kritických situáciách. Takisto musíme zdokladovať finančné kapacity, tak aby prevádzkovateľ dokázal zniesť náklady spojené s tým najhorším možným rizikom. Komisia o niekoľko týždňov príde s oznámením k bezpečnosti vrtov eh, na otvorenom mori, či už eh, zemného plynu alebo ropy. A európskych občanov budeme eh, informovať o tom, že chceme pre nich zabezpečiť čo najlepšiu bezpečnosť. Takisto v odbornom výbore vašeho parlamentu, v odbore ITRE, budeme informovať a budeme konzultovať. Ďakujem, pán komisár pán Jakolino, potom pán Rubik a pani Morkenajte. Pán Jakolino. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste mi dali rečnícky čas. Na precizazione. Evident. Je, ja chcem ešte spresniť, eh, samozrejme, čo sa týka garancie, ktoré pán komisár ponúkal, tieto sú veľmi pozitívne zaznamenané zaregistrované, to berieme radi na vedomie, ale myslíte si, pán komisár, že by sa mohlo niečo urobiť, um, aby sa príslušné miesta ešte o tom, eh, s príslušnými miestami o tom diskutovalo, predovšetkým čo sa týka stredozemného mora, mali, ma, nemalo by sa zosilniť ešte, nemala by sa zosilniť miera ko, eh, koordinácie napríklad. Ďakujem, pán Rubik. Vážený pán komisár, aké národné nástroje máme k dispozícii, eh, medzinárodné nástroje máme k dispozícii, tak aby sa mohlo presadiť presadiť hospodárska súťaž, aby mali všetky podniky eh, alebo všetky firmy rovnaké šance, pretože my musíme konštatovať, že pri mnohých skladovacích konaniach jednoducho nie sme v stave eh, vytvoriť príslušné štruktúry, takže ide o efektívne, rýchle, ale aj riadne uh, schváľovacie konania by bol čas, aby bol čas realizovať jednotlivé projekty. Toto je dôležité. Ďakujem. Áno. Ďakujem. Môžem sa ospravedlniť, vyslovujem pán Morkunajte Mikuliene, keď nevyslovím vaše meno správne. Ja musím sa ospravedlniť, že uh, um, nebudeme môcť odpovedať vašu otázku, ale teraz vaša otázka, nech sa páči. Ďakujem, položím moju otázku, ale aj, nemôžem položiť moju otázku, ale aj táto ma zaujíma. Vítam iniciatívu a pozornosť, ktorú komisia venuje posilneniu právneho systému, pokiaľ ide o environmentálne otázky a e, otázku ropných vrtov. Chcem sa spýtať, na situáciu v, Stredomoru, v Stredomori, ale s ňou spojenú situáciu v Baltskom mori. Viem, že Európska únia dokáže presadiť svoje záujmy, ale máte predstavu, ako by sme mali riešiť naše vzťahy s týmito tretimi krajinami v tomto pobolskom regióne? Pán komisár, máte slovo. Ide v prvom rade o to, aby sme buď cez členských štátov alebo na európskej úrovni mm, si osvojili celosvetovo platné e, štandardy. Treba povedať, že Veľká Británia e, má tieto štandardy na vysokej úrovni a to isté platí pre, pre náš partnerskú krajinu, pre Norsko. A e, komisia chce navrhnúť členským štátom, aby sa tie najvyššie štandardy, tak čo sa týka svadovacích konaní, núdzových plánov, prevádzkových plánov, vzdelávania pracovníkov, aby, sa, aby toto bolo, aby tento najvyšší štandard bol platný e, všeobecne v celej Európskej únii. E, musíme e, sa o to jednoducho postarať. My sme už robili určité opatrenia v tomto smere a ešte ich prehlbíme Musíme jednoducho eh, ísť do dialogov o Čiernom mori, o Baltickom mori, napríklad s partnermi, ako je Rusko. Za tretie, chceme pôsobiť na európskych hráčov na tomto trhu musíme eh, si eh, konzultovať a musíme diskutovať so Šalom alebo s PP, ktorí majú štandardy ktoré predpisujú napríklad pri hĺbkových vrtoch vo na, alebo blízko výzusného územia Európskej únie. Tu musia jednoducho, tu musia jednoducho sledovať e, štandardy, ktoré sa, ktoré sa uplatňujú aj v Severnom mori. Toto musí platiť aj pre vrty e, pri Líbyskom pobreží a musíme si tieto vysoké štandardy a hodnoty jednoducho osvojiť a pokúsime sa, aby európske podniky, ktoré e, majú technické štandardy, ktoré sú možné v Európe, aby ich exportovali a tak, aby sme chránili Stredozemné more a ďalšie priestory. Ďakujem, pán komisár, za vaše jasné a komplexne odpovede na otázky. Ospravedlňujem sa za otázky 28 e, až ďalej, ale tie zodpovieme písomne, ako som už povedal na začiatku. Teraz sme pod časovým tlakom, takže prejdeme k otázke pani Gögen Queen. Začneme otázkou číslo 33. Začneme pánom Cukalasom. Keď teda pani komisárka sa usadí, tak začneme s touto časťou a očakávam, že sa dostaneme minimálne po otázku 35. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Please, Takže pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda. V apríli tohto roku komisia prijala oznámenie o zjednodušení implementácii e, rámcového programu o výskume, kde boli všetky opatrenia, vrátanie e, postupného zlepšenia, ale aj hĺbkových zmien právneho základu výskumu EÚ a rovnováhu medzi rizikom a kontrolou. Jedna z možností, ktorú komisia predložila na diskatiu s ostatnými inštitúciami a subjektami, bola spojená k prístupu orientovanému na výsledky a tým by sa odstránila povinnosť eh, poskytovať detálne vyúčtovanie Išlo by iba o podávanie správ o technickom pokroku, ale takýto prístup má nevýhody, napríklad dlhé rokovacie postupy a, a vníma sa rozlične u jednotlivých hráčov. Preto navrhujeme, aby všetky implementácie boli e, premyslené podrobne predtým, ako sa urobí legislatívny návrh. Priemerný e, čas sa hovorí o 340 dňoch. Komisia uznáva, že je tu priestor pre urychlenie. Benchmarking s národnými hráčmi ukazuje, že ak sú tu komplexné projekty, tak takýto časový úsek nie je vôbec nezvyčajný Administratívna harmonizácia medzi národnými a európskymi e, systémami financia, financiami je dlhodobým cieľom komisie. Euronews a FP6 a FP7 e, prispievajú k tomuto cieľu a snažíme sa o väčší pokrok. Ďalší krok je, že sa vytvorila e, platforma hráčov, a to celkom nedávno. Vysoké, vysoko rizikové a vysokoziskové e, projekty sú v rámci e, Európskeho programu pre výskum a predbežné analýzy ukázali, že výberový proces, ktorý navrhla Európska rada pre výskum, je úspešný, pokiaľ ide o získavanie prostriedkov na takéto projekty. E, kroky Marie Curie sú vlastne kľúčovým nástrojom, aby sa zvrátil súčasný trén, aby nedochádzalo k úniku mozgov našich vedcov. Od roku 1994 Marie Curie umožňuje že sa vytvorilo 50 tisíc nových pracovných miest v oblasti vedy a výskumu. Celkový rozpočet 4,7 miliardy eur na FP7 a e, programy Marie Curie za o, pokrývajú 54 e, významných vedcov a ďalších kandidátov, ktoré ich projekty sa týkajú verejného aj súkromného sektora. A e, reintegračné granty Marie Curie boli zjednodušené špecificky sa riešia práve otázky, ktoré sa týkajú únikov mozgov. You, Ďakujeme pekne a prvá dotočná otázka sa týka pána Cukalasa, potom pán Rubik a pani Tikau. Pán Cukalas. Cukalas, máte slovo na pol minúty. Ďakujem. Chcel by som poďakovať pani komisárke za odpoveď, ktorú mi poskytla. Otázku, ktorú som predložil, naozaj smerovala na upútanie pozornosti na skutočnosť, že Európa napriek vysokej miere e, excelencie v rôznych oblastiach zaostáva napriek všetkému v porovnaní s e, lisabonskými cieľmi. To bolo jasné mimochodom od začiatku. Takže tento rok e, možno naozaj vidieť že v krajinách Ázie, v pacifickej oblasti, no už tieto sa oveľa viac e, podielajú e, na tejto oblasti, než napríklad EÚ e, či Spojené štáty. Je teda veľmi dôležité, aby sme použili, aby sme vyvinuli veľké úsilie, pokiaľ ide o výskum. Vážená pani komisárka, finančný rámec pre výskum momentálne podlieha intenzívnej rozprave e, projekt ITR. Tie kráseň, krátenia v rámci 7. E, rámceho programu sa intenzívne diskutujú a parlament tu vo všetkých politických skupinách odmieta škrty. Vedeli by ste si predstaviť nový finančný rámec, ktorý na medzinárodnej úrovni bude nanovo vyrokovaný pre ITR? Ďakujeme. Slovo a teraz pani Tikau. Ďakujem, pán e, predseda. Vážený pán komisár, moja otázka sa týka vyčlenovania percentuálneho podielu, napríklad 15 e, výskumu financovania výskumu len za e, schopnosť malých a stredných podnikov, pretože často im nemožno zabezpečiť financovanie alebo nemôžu konkurovať veľkým podnikom. Tiež si kladiem otázku, či chcete vytvoriť spoločný e, určitý súbor pravidel pre financovanie, tak aby univerzity mali le- lepší prístup k týmto prostriedkom. Ďakujeme, slovo má pani komisárka. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám, posla- pani poslanci a poslankyne. myslím si, že sa vyjadrím k dvom otázkam neskôr, možno e, neskôr odpoviem, ak mi dovolíte na vašu otázku. Chcela by som zdôrazniť politickú stránku potrebujeme medziinštitucionálnu dohodu, pokiaľ ide o prevádzkovanie výskumných programov EÚ a preto veľmi úzko spolupracujeme s dvoma výbormi parlamentu, e, rozpočtovo-kontrolným výborom a výborom ITRE a tiež s dvorom e, e, auditorov, aby sme riešili tieto veľmi dôležité otázky. Pravidlá, ktoré toto upravujú, musia byť jasne definované a musia byť konzistentné Myslím si, že uchádzači o výskumné programy, či sú to inštitúcie vzdelávacie, výskumné centra alebo súkromné spoločnosti, musia presne vedieť, ako naše iniciatívy budú fungo- fungovať pra- po praktickej stránke. Takže naozaj akceptujem e, toto. Preto máme politiku zjednodušenia ako, e, oznámení a Veľmi silne to podporujeme, pretože si uvedomujeme, že musíme zjednodušiť ešte viac politiky, ktoré máme v tejto oblasti, pretože zjednodušovanie týchto programov je kľúčovou prioritou pre mňa, pre nás, pre komisiu. Musíme pracovať veľmi jasným, rozhodným spôsobom a v súhre s parlamentom, aby sme dosiahli toto ďalšie zjednodušenie. K otázke ITR, no už e, to je otázka, ktorá e, zamestnáva nielen túto komisiu, ale aj komisie predošlé. A je to otázka, ktorá potrebuje naozaj komplexnú odpoveď. Návrh e, komisia pripravila a bude sa ďalej diskutovať. Veľmi si uvedomujem vaše pocity, pokiaľ ide o otázku, odkiaľ by plynulo financovanie. Je to projekt, ktorý je prielomový, projekt, ktorý môže priniesť obrovský úžitok nie len Európe, ale aj celému svetu. Takisto je to projekt, ktorý nezahrňa len EÚ, ako viete, ale projekt, ktorý má aj medzinárodných partnerov. Takže veľmi starostlivo a intenzívne spolupracujeme s medzinárodnými partnermi, aby sme tento projekt mohli posunúť vpred a nepochybujem, že s vašou spoluprácou sa nám to i podarí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Sme pod časovým tlakom a o 8.15 by sme mali prejsť k otázkam pána Hana. Mm, myslím, obávam sa, pán Kelly, že k vašej otázke 36 sa nedostaneme. Ani k ďalším otázkam, ktoré nasledujú, nasledujú potom, čiže 37, 38 a 39, ako aj 40 až 41. Ďalšia otázka, pán Papa Nikolau Číslo 34. Pani komisárka, máte slovo. Pán predseda, stratégia Európy 2020 má priniesť inteligentný, udržateľný rast. Európska rada pre výskum v tom zohráva dôležitú úlohu. Hlavne inteligentný rast znamená, že ekonomia musí byť založená na e, inováciách a e, preto to sa týka rozličných e, sektorov. Kľúčom k budúcej prosperite je kvalita myšlienok a ich schopnosť odzrkadlenia sa v produktoch a službách, e, ktoré budú všetci chcieť kúpiť. Aby sa vytvorila únia inovácie, tak prvou podmienkou je posilnenie našich znalostí, podpora excelentnosti a o to sa ERC snaží. V pozoruhodne krátkom času ERC získalo všeobecné uznanie ako agentúra na financovanie výskumu. To sa ukázalo v nezávislom prieskume v roku 2009. Bolo tam 6 prominentných expertov a hoci prvé projekty sa nezačali e, skôr ako v druhej polovici 2008, sú veľmi slubné napríklad výskum e, v, v Londýne prišiel s prevratým mi ehm, výsledkami, pokiaľ ide o nové materiály, ktoré by e, sa dali použiť e, pri biomateriáloch, e, ktorí by mohli liečiť choroby kostí. Náš výskumný tím vo Frankfurte zverejnil výsledky, ako zlepšiť krvný obeh. Toto má obrovský potenciál pre nové terapie, pokiaľ ide o E, srdcové príhody a podobne. Čiže projekty sa snažia riešiť zásadné otázky, chceme prichádzať s novými myšlienkami, s novými inováciami a sú nevyhnutné aj preto, aby sme riešili problémy, ktorým čeli naša spoločnosť. ERC bol tiež úspešný ako benchmark pre konkurencieschopnosť národných inovačných systémov. Je to nástroj a katalizátor reformiem národných fondov v mnohých krajinách, ako napríklad Francúzsko, Polsko, Portugalsko a Švedsko. Tým, že sa vytvoril svetový benchmark a tieto fondy ERC zvýši viditeľnosť a atraktívnosť európskeho výskumu. Ďakujem pekne. Pán Papa Nikolao, máte čas na dodatočnú otázku. Ďakujem, pani komisárka, za vašu odpoveď. Myslím si, že samozrejme, že výskum je veľmi prepojený s inováciou a inovácia je nevyhnutná pre rozvoj. Chcela, chcel by som nadviazať na to, čo ste povedali, pokiaľ ide o Londýn, o Švédsko a, ak si správne spomínam, Portugalsko. Máte nejaké údaje aj o juhu Európy, pokiaľ ide o nové výborné myšlienky, ktoré využívajú komunitárne fondy vo výskume? Vzhľadom na to, že momentálne tieto krajiny majú veľmi nízku úroveň vývoja, hovorím o, o Grécku, Španielsku a ostatné krajiny na európskom juhu. Pani komisárka. Na nešťastie nemám presné informácie e, z krajín, e, o ktorých ste hovorili, ale musím povedať, že Európska rada pre výskum v podstate reaguje na prihlášky len na základe excelentnosti. E, nejde o rozhodnutie na základe geografických podmienok alebo umiestnenia výskumného centra reakcia a rozhodnutie je spojené jedine s tým, čo som už povedala, teda je to zamerané na excelentnosť a to je dôvod, prečo získali také medzinárodné renomé veľmi rýchlo, pretože sa tu uznáva, že ich rozhodnutia sú založené výhradne na excelentnosti, to musíme ďalej stimulovať. A tiež si myslím, že Európska rada pre výskum by mala pokračovať v ďalšej spolupráci s európskymi podnikmi. Musím povedať, že Európska rada pre výskum na budúci rok e, spustí nový koncept financovania, kde by sa mal preklenúť e, E, tá medzera, ktorá je na začiatku inovačného procesu, napríklad je tu obchodný koncept, ktorý si vyžaduje verifikáciu prostredníctvom testom alebo prototypov alebo prostredníctvom identifikácií primeraných trhov alebo vytvorenia e, práv ochrany duševného vlastníctva. Čiže celkom určite je to veľmi dôležité, aby sme stimulovali Európsku radu pre výskum, aby sa rozvíjala, aby bola týmto katalizátorom v celom svete. E, a tiež je zaujímavé vidieť, že v mnohých členských krajinách, vrátane tých na juhu, tento koncept Rady pre výskum je smerodatný. Aj oni sa snažia niečo takéto e, takéto napodobniť na svojom území. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k, otázku, k otázke číslo 35. Patekop Gallagher ide účasť malých a stredných podnikov na výskumných programoch. A keď, pani komisárka, budete pripravená, máte slovo. Komisia naozaj chce zvýšiť účasť malých a stredných podnikov na výskumných programoch EÚ. Chceme, aby mohli zbierať plody svojich inovácií. Zostávame v tomto predsvedčení i do ďalšieho mandátu. Chceme, aby tieto programy boli malým a stredným podnikom čo najprístupnejšie a to robíme tak, že zjednodušíme postupy a chceme zabezpečiť aj dobré spravovanie financií to si vyžaduje viacero konkrétnych krokov, ktoré už boli aj prijaté, menej e, preverovaní a protektívnych opatrení a zjednodušenie výkazníctvo o projektoch. Ale treba ešte viac. Komisia predložila e, oznámenie o zjednodušení, ktoré bolo posunuté radu i parlamente tento rok kde viacero dlhodobých i krátkodobých opatrení je navrhnutých z e, vrátane vyplácania paušálnych súm. Komisia predloží tieto opatrenia čo najrychlejšie a navrhne zmeny právneho rámca, ak to bude potrebné. Po druhé, komisia zaviez, zaviedla v 7. výskumnom programe zverejnenom v júli množstvo opatrení zameraných špeciálne na malé a stredné podniky, vrátane vyhradených rozpočtov. 14,7 sa zmení na 15 k spolupráci e, mierne nad hranicou ešte toho cieľa 15 Je tu samozrejme priestor na zlepšenie a komisia naďalej bude úzko monitorovať tieto opatrenia. Po tretie, Ďalšie opatrenie, ktoré podporuje eh, malé a stredné podniky, spoločný výskumný program s Eurekou, Eurostars, kde eh, sa eh, zúčastňujú členské krajiny i pridružené krajiny, výskum, vývoj, projekty súvisejúce s trhom. Po štvrté, európsky priestor podnikov s cieľom zvýšiť konkurencie schopnosť, poskytovanie služieb malým a stredným podnikom, podporovanie ich účasti na FP7 chceme plne a doplnkovo e, vytvárať kontaktné body, pomáhať malým a stredným podnikom, zvyšovať povedomie, zvyšovať kapacity, e, zapájanie nových malých a stredných podnikov do návrhov, hľadanie partnerov, spoločné projekty a e, zapájanie malých a stredných podnikov do pracovných programov rôznych tém. Týmito krokmi sa očakáva, že asi 20 tisíc malých a stredných podnikov priamo bude profitovať z FP7. E, na záver, špeciálna platforma e-learningu pre malé a stredné podniky e, sa v roku 2011 spustí online. Je to, jej cieľom je zlepšiť použitie výsledkov výskumu pre malé a stredné podniky, špeciálne upravené online prístupy pre tieto podniky. Take... Uh, Ďakujem. Pán Galha, najskôr a potom e, doplňujúca otázka. Možno, že potom ešte bude priestor, na, aby sme to zhrnuli. Takže, pán Galagan, máte slovo. Ďakujem pekne, pán, pani komisárka, za túto komplexnú odpoveď. Malé a stredné podniky sú chrbticou európskeho hospodárstva a podpora tohto sektora je dôležitá, ak sa má Európa ekonomicky spamätať z krízy do budúcnosti. Európa 2020 dáva výskum a inovácie do centra európskej stratégie, ale nie je pravda, že je zásadné zlepšiť účasť malých a stredných firiem v rámci 7. rámcového programa, programu a preto by som sa chcela spýtať e, pani komisárky, čo môže komisia urobiť, aby podporila tento sektor a pomohla im čerpať fondy v rámci e, ročných európskych programov výskumu. Ďakujem. Pán Kelly. Ďakujem pekne a ďakujeme komisárke za jej odpoveď. Len 3 body 90 nových fondov z, výsk- z nových produktov z týchto programov prichádzajú z malých a stredných podnikov a najväčší problém, ktorý tieto majú, je e, ochrana duševného vlastníctva a koordinácia medzi e, komisia ostatnými orgánmi nové oblasti kvantovej fyziky a, a uskladňovania dá. To sú nové príležitosti. Ďakujem. A teraz pán Kelly. Najskôr ďakujem komisárke, že som sa mohol dostať k svojej otázke. Táto je s tým spojená. E, idete rýchlejšie, ako si myslíte. tieto financovanie na základe dosahovaných výsledkov a e, rozličné špecifické kritéria, aby ľudia videli, kto je príjemcom, kto môže vytvoriť pracovné miesta a ako sa môže priemysel spamätať čo najrychlejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Som rada, že ste mi dali túto príležitosť e, Eh, zodpovedať na túto otázku v mojej eh, prvej návšteve v parlamente v mojom rodnom jazyku. Dúfame, že že kroky, ktoré sme začali eh, v júni, zlepšia rýchlosť rozhodovania a že toto sa týka kapacitných programov malých a stredných eh, podnikov obzvlášť. Sú tu špecifické nové rozhodnutia, ktoré sa urobili pre nové pracovné programy a spoluprácu v roku 2011 a tieto rozhodnutia by mali stimulovať malé a stredné podniky a ich eh, partnerov vo výskume, aby sa zúčastňovali vo väčšej miere Veľmi podrobne budeme sledovať pokrok týchto rozhodnutí a táto snaha by mala pokračovať aj v roku 2012 a 2013. Sú tu nové možnosti, pokiaľ ide o pravidlá a postupy, ktoré sú k dispozícii e, v tom zjednodušenom, v rámci zjednodušeného postupu a spomínala som to pred chvíľkou. Niektoré veci sa dajú implementovať okamžite, v rámci legislatívneho rámca, ktorý existuje. To by mohlo fungovať ako štruktúra, to sa dá zlepšiť rozličnými spôsobmi. Komisia samotná e, sleduje druhú sériu malých zmien, pokiaľ ide o pravidlá, ako napríklad priemerné osobné náklady, ktoré by sa dali akceptovať a revízia pravidiel, pokiaľ ide o účtovníctvo. Samozrejme, že je pravda, keď sa hovorí o veľkých počtoch nových e, projektov. Všetky tieto projekty prichádzajú z malých a stredných podnikov a je to ťažké pre malé a stredné podniky. Majú mnohé ťažkosti. Jedna z nich je tá, ktorú ste spomenuli, ochrana duševného vlastníctva. Predsedám skupine v komisii, ktorá sa zaoberá inováciami a jeden z mojich kolegov je komisár Banier, ktorý sa zaoberá celou touto oblasťou. Pracovali sme veľmi podrobne a uvidíte, keď tá vlajková loď inovačnej politiky sa objaví v oktobri, že sa snažíme nájsť riešenia mnohých problémov, ktoré majú malé a stredné podniky, špecificky spojené s ochranou duševného vlastníctva. Pokiaľ ide o ukladanie dá, tak toto je oblasť, ktorá si vyžaduje preskúmanie. Mnohé súkromné podniky majú pocit, že toto je príležitosť pre ne, aby toto využili, tieto nové príležitosti. A my by sme chceli, aby keď inovačná politika, teda tá vlaková loď inovačnej politiky sa zverejní, aby to bol seriózny pokus presadiť odvážne návrhy zo strany komisie, ktoré samozrejme potom musia byť prediskutované, ale teda ambiciózne návrhy, ktoré budú riešiť tieto problémy, prekážky, veľmi energický. Čiže dúfam, že tieto spoločnosti, ktoré sa zaoberajú týmito témami, uvidia, že komisia je pripravená reagovať pozitívnym spôsobom a potrebujeme samozrejme podporu. Pán Koli spomenul e, tie zisky na základe výsledkov. Dúfame, že toto príde z týchto vlajkových iniciatív E, budú tu teda normy, nariadenia, duševné vlastníctvo, patenty, všetky tieto témy si vyžadujú kapitál, sú to ťažké, komplikované veci pre mnohé malé a stredné firmy. Všetky tieto otázky, e, výskumné centra, univerzity, verejnosť, súkromné firmy, o ktorých sme hovorili a diskutovali sme o nich. Všetky tieto veci by mali byť obsahom tej vlakovej iniciatívy. Keď táto e, sa zverejní, tak dúfame, že zistíme, že všetko sme pokryli. Samozrejme, že politika tým, že ju presadíme, neznamená riešenie samo o sebe, vydržaduje si to nadväzné kroky. Musíme zabezpečiť, aby tí, ktorým je táto politika určená, sa angažovali a to samozrejme veľmi e, zahrňuje aj e, Európsky parlament. Ďakujem pani komisárke za jej cenné odpovede. A teraz sa o, prejdeme k otázke pána Hána. Ospravedlňujem sa tým, ktorí predložili otázky 36 až 41. Tie budú zodpovedané písomne, pretože nemáme dosť času. Musíme skončiť e, o 8.30, takže pán Hán, prvá otázka, keď budete pripravení, je to otázka číslo 42 pána Poslta, ide o Dunajskú stratégiu, teda stratégia pre Podunajsko a euroregióny. A sna- pokúsime sa prebrať tri otázky za 15 minút, čiže 5 minút na každú. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto otázku, ktorá e, sa týka perspektívy e, spolupráci medzi Bavorskom, Rakúskom a Českou republikou. Táto perspektíva je skutočne vynikajúcou šancou posunúť tento región, ktorý e, zahrňa okolo 5 miliónov ľudí, aby sa mohol ďalej rozvíjať pre všetkým, čo sa týka kultúry aj politických dimenzií a toto všetko pod, zohráva veľmi e, dôležitú úlohu pri rozvoji e, euroregiónov aj v rámci e, Dunajskej Dunajskej stratégie. Toto sú konzultácie na prípravu tejto stratégie. O to sa hovorilo o oblastiach, ako je cestovný ruch napríklad. Toto malo veľkú, vzbudilo veľkú pozornosť a malo veľký záujem. A takisto, čo sa týka kultúrnej spolupráce, tu je takisto um, významný záujem, takisto čo sa týka um, medzikultúrneho dialogu. Čo sa týka podpory príslušných regiónov, tu sa pre tento región Česko, Rakúsko a Bavorsko, tu existujú rôzne kooperačné programy, ktoré majú celkový objem podpory 430 miliónov eur pre prebiehajúcu periódu. To znamená, že to je veľmi zaujímavý finančný objem a e, je dôležité pre e, regióny, ktoré sa na tom podielajú, aby z toho vyťažili čo najviac. Myslím, že vytvoriť e, takúto štruktúru, zdá sa mi, že to je veľmi dobré aby, tak, aby sa prehlbila takáto cezhraničná spolupráca. Ďakujem, pán posled. Máte slovo. Ďakujem, pán komisár, za túto vynikajúcu odpoveď. Samozrejme sa vytvorilo niečo nové, vystalo niečo nové. Plzeň sa v roku 2014 stane kultúrnym, eh, kultúrnym hlavným mestom v Európe ale chcel som sa opýtať, či považujete euroregióny za správnu úroveň, tak aby sa pracovalo aj tu. Pán komisár. Áno, pán poslanec, absolútne áno. Ja som 100% presvedčený o tom, že práve v rámci kultúrnej spolupráce, cezhraničná spolupráca v rámci regiónov, tu je e, ten dopyt veľmi vysoký, pretože práve kultúrna, kultúrny aspekt je e, cezhraničný čo sa týka pre všetkých tých administratívnych hraníc a preto je dôležité, aby sme privítali, keď sa toto stane jedným z ťažisiek regionálnej spolupráce v rámci euroregiónov na e, Dunaji a Morave. A preto je e, dôležité, aby sme tu stanovovali mimoriadne dôležité, veľmi dôležité um, um, aspekty. Teraz otázka pána Crowleyho, menovite otázka číslo 43. Ďakujem, e, pán predseda, vážený pán poslanec. Tešíme, že vám môžem oznámiť, že pred niekoľkými dňami komisia zaujala pred niekoľkými dňami pozitívne stanovisko, respektíve ho predkladá. Ide teda o to, že sa tu navrhuje finančná pomoc e, v rozsahu viac ako 13 miliónov eur. Prečo ich navrhujeme? Pretože vieme, že je tu potrebný súhlas parlamentu, ale aj rady. A v krátkosti by som vám pripomenul vývoj celej veci. Prvé škody 19. E, novembra 2009 e, boli e, avizované, teda došlo k ním. Aplikácia potom sa realizovala v najneskoršom možnom termíne, teda v rámci tých, tej lehoty desiatich týždňov. Bolo potrebných veľa dopytov a e, v marci bola zodpovedajúca otázka írským e, orgánom, 15. júna, júna potom bolo, bola odpoveď. A problém bol v tom, že na základe celkovo stanovenej škody tá hraničná hodnota pre národnú katastrofu nebola dosiahnutá a išlo teda o to vidieť, či došlo, e, alebo či to možno klasifikovať ako regionálnu katastrofu a to na to boli potrebné, do, potrebné rešerše, hodnotenia, tie sa udiali a pozitívny výsledok teraz máme. 14. septembra sa nám podarilo tento návrh e, predložiť, aby sa tu teda vyčlenilo celkovo na pokrytie škôd a teda nákladov e, verejnej správy e, pri tejto katastrofe zo strany EÚ teda za predpokladu súhlasu Rady a parlamentu, teda vo výške e, vyše 13 miliónov eur. Ďakujeme. Dve krátke doplňujúce otázky. Pán Crowley a potom pán Kelly. Nech sa páči. Ďakujem. a Chcel by som poďakovať komisii za jej reakciu Jedna z najväčších, e, jeden z najväčších problémov v tejto veci sú priebežné náklady e, škôd. Asi viete, že potom po novembri nasledovala ďalšia séria záplav. V mojom rodnom meste Benden, ktoré má 5000 obyvateľov, je ešte naďalej 19 e, prevádzok, ktoré kvôli problémom s touto povodňou nemohli otvoriť svoju činnosť Takže možno okrem toho nárazového financovania tie priebežné náklady by mali zohrávať úlohu. Ďakujem a teraz e, pán e, Kelly a potom môžeme prejsť pánu Gallagherovi. Ďakujem vám za odpoveď, pán komisár, a takisto za financovanie, ktoré e, dosiahneme, hoci sme nedosiahli tú hodnotu národnej katastrofy. Otázka, možno nechceli by ste zmeniť kritéria pre tieto národné prahové hodnoty, pretože očividne E, keď je to menšia krajina, e, pre ňu je e, ťažšie zvládať takúto katastrofu než pre väčšiu krajinu. Pán Gallagher? Chcem poďakovať pánu komisárovi i jeho predchodcom i úradníkom za to, že tak dobre spolupracovali s írskymi orgánmi v Dubline, takisto v spolupráci s našim ministerstvom financia v poslednej chvíli reagovali Veľmi si vážime tých 13 miliónov a takisto chcem vám poďakovať e, a poprosiť vať, aby ste odporúčili kolegom zmenu tejto hraničnej hodnoty e, až na hranicu takmer miliardy. Ďakujem. Pán komisár. Ja, danke, Áno, ďakujem vám, vážení páni, za vaše uznanlivé slova, ktoré E, veľmi rád sprostredkujem pre všetkým mojim e, spolupracovníkom, e, ktorí sa tu veľmi angažovali. Pravidlá pre Fond Solidarity poukazujú na to, že tá hraničná hodnota je 0,6 hrubého národného produktu a v prípade Irska by to bolo 900 35 miliónov eur a je tu isté krytie 3,5 miliard eur um, škodovej sumy. To znamená, že sú to 4, je to 4 až 5 veľkých členských štátov, ktoré tu um, budú fungovať v úplne iných dimenziách. Takže to je jeden z dôvodov, ktorý viedol komisiu k tomu, že už v roku 2005 e, vypracovala adaptáciu Fondu Solidarity predovšetkým v dvoch smeroch. E, zajedno to bolo zjednotenie e, limitných prahových hodnot tak aby na jednej strane došlo e, k zníženiu národného e, práhové, národnej limitnej hodnoty, národného prahu a e, potom na druhej strane aj zjednotenie obidvoch kategórií, to znamená národné a regionálne katastrofy. Pretože nemôžem to samozrejme zakrývať. My priemerne máme dvakrát toľko dopytov, pre, o náhradu škody a nákladov, ako môžeme skutočne poskytnúť. A to nie z finančných dôvodov, ale to preto, lebo SSM to jednoducho nepripúšťa zo strany e, Európskej únie, tak aby sme to podporovali aby sme podporovali teda refinancovanie e, vzniknutých nákladov. Takže tu musí byť našim cieľom zjednotenie a toto by malo takisto urýchliť aj priebeh. Ako vy vidíte, e, v Rusku to trvalo 8, 9, 10 mesiacov a e, v jednotlivých prípadoch ešte pár týždňov určite navyše. Takže viac menej to trvá asi rok, kým sa zrealizuje vyplatenie týchto e, podporných prostriedkov. Ale toto je um, aj na základe skutočnosti, že Fond Solidarity uh, je mimo, uh, mimo rozpočtového, uh, rozpočtového rámca. Takže vždy tu máme, čo sa týka katastrof alebo prírodných katastrof, tu máme vždy možnosť podchytiť ich v rámci toho fondu Solidarity a čo sa týka technologických katastrof, tieto Eh, jednotlivé návrhy sa v roku 2005 eh, ráno zamietli, ale eh, teraz ja zase mám určitý určitú povinnosť z, opätovne sa týmto zaoberať práve vďaka množstvu katastrof, ktoré sa v poslednom čase uskutočnili a môj stav má aj na základe e, skúseností z e, posledných 5 rokov e, môžeme zohľadniť teda isté, isté aspekty a isté skúsenosti. Ja dúfam, že členské štáty za posledné mesiace mohli um, dostať podporu práve z Európskeho fondu Solidarity len v rámci tohoto fondu budeme musieť určite niektoré aspekty adaptovať, zmeniť, tak aby sme mohli reagovať rýchlejšie. Ďakujem veľmi stručne. Teraz e, prejdeme k otázke pána Havica. Mohli by ste, prosím, komisár, dať krátku odpoveď, pretože odpoveď, vaša posledná odpoveď bola 4 minúty dlhá a potrebujeme ukončiť schôdzu o 2 minúty. E- Áno, teda veľmi stručne. Nová, nová britská vláda je povinná eh, realizovať hospodársky model, ktorý eh, sa veľmi eh, silne opiera o regionálne štruktúry. Ešte nie je úplne jasné, aké regionálne štruktúry budú, takže tu žiaľ nemôžem poskytnúť žiadne konečné stanovisko. Uvidíme, ako sa vytvoria, aké nové štruktúry sa vytvoria a prípade potreby to bude musieť viesť aj k, k príslušnej úprave jednotlivých programov. Ja dúfam a tu sa trošičku obávam, že eh, aby, aby, aby nedošlo eh, k jednotlivým omeškania pri implementáciách projektov. Pán Hovit. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem tento demokratický proces a pokúsim sa byť stručný. Pán komisár, v mojej otázke som sa pýtal, aké konzultácie sa už uskutočnili medzi komisiou a britskou vládou. To je veľmi faktická otázka. Boli nejaké konzultácie a o čom? To som chcel doplniť a štrukturálne fondy a sú zásadné a mali by sa rešpektovať aj v týchto nových štruktúrach. To je veľmi jednoduché. Doteraz ešte neboli žiadne e, kontakty na túto tému a e, je to skrátené financovanie. Táto, to, tento princíp musí platiť aj v budúcnosti. Ďakujem pekne za túto veľmi jasnú a stručnú odpoveď. Tým sa dostávame ku koncu reč, e, otázok na komisiu a schôdza sa začne o 9. Ďakujem pekne.